kresťanov v svete v súvislosti s zabitím študentov v Kenii teroristickou skupinou až Shabab. A za e, vysokú predstaviteľku vystupí znova komisár Mimica. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, vážené poslanky, vážení poslanci. Ja mám rovnaké obavy ako vy, pokiaľ ide o situáciu kresťanov celosvetovo bombardovanie v Pakistane dvoch kostolov, vraždy v Nigérii, popravy v Liberii, neustála persekúcia eh, ISIS, Daešom eh, v Syrii, v Iraku a tak ďalej. A nedávny eh, nedávny masakér na univerzite v Kenii naozaj poukazujú na ťažkú situáciu tejto komunity. Takéto útoky zamerané na kresťanov sú znepokojujúce a naozaj sú nepriateľné. Násilie a nehumanné metódy, ktoré používajú Daesh, Boko Haram, Ashabab a tak ďalej a útoky na e, naše hodnoty, naše princípy, e, na povahu toho, čo vlastne podstatou ľudskej bytosti bez ohľadu na jej vierovýznanie. EU e, vyjadrilo odsúdenie takémuto porušovaniu ľudských práv Ide teda o zločiny, ktoré robia teroristické organizácie a sú zamerané na nielen kresťanov, ale aj iné náboženské a etnické skupiny, na ktoré nesmieme zabúdať v rámci tejto diskusie. Ako sa uvádza v usmerneniach EÚ o slobode e, vierovýznania z júna 2013, všetci, ktorí sú časťou nejakej menšiny alebo náboženskej komunity, eh, by mali mať možnosť eh, svoje vierovýznanie žiť, eh, či už jednotlivo alebo v komunite ostatnými bez obavy pred netoleranciou a útokmi. Nikdy nemôžeme dovoliť porušenie týchto princípov. Platí to pre ľudí akokoľvek vyznania, vrátania ateistov a týka sa to samozrejme aj kresťanov. Nesmieme zabúdať na to, že prvou obeťou terorizmu sú muslimovia v arabských krajinách. Musíme sa vyhnúť k e, logike, e, ktorá veci vníma ako náboženský konflikt, e, stred civilizácií. Jordánsky král v tejto snemovni hovoril presne o tom, to povedal, že nedávne útoky v niektorých krajinách namierené voči kresťanom a iným menšinám sú porušením, e, zločinom proti ľudskosti, tak povediať, sú porušením ľudskosti a e, sú aj zločinom voči islamu e, pretože e, tieto komunity sú súčasťou nášho regiónu, boli ňou v minulosti, sú ňou teraz a ostanú. Európska únia je svetkom konfliktov eh, v viacerých krajinách. Naozaj sa to ako také domino prevaluje do ďalších krajín. Čiže naozaj eh, musíme sa tejto otázke venovať eh, celostne v celom regióne. Bezpečnostné hrozby samozrejme zahrňajú aj džihadistický terorizmus a ceznárodný, nadnárodný zločin alebo cezhraničný zločin. Čiže musíme posilniť ochranu menšín aj v otvorených konfliktoch. Musíme samozrejme zakročiť s príčinami takýchto kríz, vrátanie hospodárskej, sociálnej situácie, hlavne mládeže v mnohých v týchto krajinách. V mnohých týchto krajinách. 9. februára prijala rada závery o boji proti terorizmu a tam je taký katalóg opatrení na riešenie násilného extrémizmu a radikalizácie. Spolupráca s tretimi krajinami na všetkých frontoch je dôležitá. Bilaterálna, regionálna, e, medzinárodná spolupráca s vládami, pokiaľ sa bezpečnosti, vzdelávania, ľudských práv, ale potom spolupráca s lokálnymi komunitami, teda dialog medzikultúrny, medzináboženský, ale aj v rámci jednotlivých vierovýznaní. Pokiaľ ide o útok v Kenii, toto je najnovšie, najnovší prejav aktivity Al-Shabaab s najväčším počtom obetí za posledné takmer dva roky. Bohužiaľ ide v Kenii o opakujúci sa fenomén terorizmus, je fenoménom, ktorý sa prejavuje v celom regióne Afrického rohu. Tento útok e, bol e, možno inšpirovaný metódami ISIS alebo Boko Haram. E, zameranie na kresťanov a tie popravy. E, to sme videli aj v iných útokoch, ako napríklad koncom minulého roka v Mandere. Tento, tak povediať, trend nás naozaj veľmi znepokojuje napriek tomu, že keňské muslimské spoločenstvo sa vyjadrilo proti takýmto útokom, odsudilo ich napriek tomu, je tu veľké riziko, že to povedie k ďalšiemu rozdeleniu a antagonizmom medzi náboženskými komunitami. O toto iste aj útočníkom išlo. Preto vysoká predstaviteľka, podpredsedníčka v svojom vyhlásení 3. apríla hovorila, o tom, že útok eh, na univerzitu v Garise, kde 167 osôb prišlo život a mnohí ďalší boli zranení, že týmto teroristi ukázali svoje odhodlanie, odhodlanie podkopávať vzdelávanie, chcú mm, vyprovokovať eh, rozdelenie medzi eh, rôznymi vyhovýznaniami a že chcú krajine zabrániť v hospodárskom raste, aby mohli všetci občania žiť v dôstojných podmienkach, v ľudskej dôstojnosti. Radikál Radikalizácia je globálny problém, preto ho nemožno riešiť izolovane. Globálna teroristická hrozba si vyžaduje globálny prístup, ale riešenia musia byť špecifické a musí byť naozaj naši, namierušité príslušnej e, krajine. Čiže to treba riešiť na medzinárodnej úrovni, ale je e, potrebné aj e, sa zamyslieť globálnymi regionálnymi stratégiami a EU to presne robí. Snaží sa lepšie zmapovať a pochopiť radikalizáciu a jej štruktúry v rôznych krajinách vrátane Kene tak, aby sme mohli eh, zlepšiť našu reakciu, aby sme mohli kontrolovať. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. A dostávame sa k rečníkom za politické skupiny. Prvá dostane slovo za EPP Teresa Jiménez Pehril. Sí, muchas gracias, señor presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Na zelený štvrtok mnohí z nás mohli ísť na omšu úplne slobodne. Zároveň teroristická milícia Al-Shabaab na Kenskej univerzite mm, vytiahla von kresťanských študentov, aby ich zmasakrovala. A viete si predstaviť, aký teror e, to vyvolalo a aký strach to vyvolalo u študentov, keď videli, že ich spolužiaci boli zabití len preto, že boli kresťania. A aká bola hrôza zajatých kresťanských eh, kresťanov v Nigerii alebo kresťanov, ktorí museli opustiť svoje domovy, ak nechceli, nechceli prísť o život. A preto EPP vypracovala uznesenie, v ktorom tieto strašné udalosti v Kenii odsudzujeme pretože tam je mm, samotný problém. Ide o na prenasledovanie kresťanov. Ostatné eh, politické skupiny so mnou nechceli ani len rokovať. Chceli vyškrtnúť všetko to, čo vôbec nejako naznačovalo eh, kresťanov a mena kresťanov, preto som sa voči tomu ohradila a v mene EPP sme vypracovali uznesenie, v ktorom je ktorom e, z 39 e, odsekov sa kresťania spomínajú iba v dvoch. A treba to jasne vidieť. E, oni mi hovoria, že áno, neskôr dostaneme sa k inému uzneseniu. Nie, nie, dámy a páni, kresťania každou minútou umierajú a nemôžeme strácať čas. Teraz je dobrá príležitosť a preto musíme kresenou aj menovite spomenúť. EPP nemá žiadne komplexy, nerozlišuje sa medzi obeťami prvej a druhej triedy a preto prosím o podporu pre naše uznesenie za EPP pretože to je podpora pre všetkých kresťanov na celom svete. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a ďalšou rečníčkou za sociálstvo demokratov tiež 1,5 minúty Elena Valenciano. Odsudzujeme akúkoľvek formu násilia, diskriminácie v dôsledku náboženského vyznania, bez ohľadu na to, aké náboženstvo ide. Al-Shabaab zautočil na univerzite, e, spáchal teroristický čin a jedna, ktorá to prežila, povedala, že vo svete to nebude mať žiadny dopad, pretože žiadny beloch neprišiel o život a západné médiá tieto uh, skutky spomenuli iba marginálne tieto vraždy v Kenii študenti samotní museli e, prísť s kampaňou, povedali, že 147 obetí to nie je iba číslo. Oni zverejnili mena zabitých. Veľmi málo vieme o tom, čo sa naozaj stalo v tejto krajine. Od nezávislosti Kene bol obrovský konflikt medzi severom krajiny, Nairobi a Garisou. E, to bolo vždy e, veľmi vzdialené a Určite aj situácia v Somálsku prispela k tomu, že situácia momentálne je veľmi nebezpečná. Al-Shabaab milícia teraz hovorí, že je to vojna proti Keniu, oni to viackrát potvrdili a preto Európska únia musí podporiť Keniu v hľadaní systémov na zabezpečenie. Musíme pomôcť Keni zlepšiť eh, vzťahy aj so susedmi, aj som politickej sily, pretože bez toho tu bude vojna proti Keni a to je vojna proti nám všetkým. Ďakujem pekne. Ďakujem za konzervatívcov. Jednu minútu Andrej Čambacký. Vážený pán predsedajúci, kolegyňa a kolegovia, vážený pán komisár, nie pochyb o tom, že sme boli svetkami otrasného činu. Ľudia boli zabití kvôli svojmu vierovýznaniu, pretože sú kresťania. Nie je tajomstvom a určite nie je ťažké pochopiť, že kresťania sú prenasledovaní, pretože e, Kenia teda e, intervenovala v Somálsku. Radikálni islamisti, radikálni náboženskí extrémisti v týchto e, zlyhených štátoch na severe Afriky sú, sa zjednocujú proti našim hodnotám, proti nášmu spôsobu života. A to bolo veľmi jasne a elegantne znázornené v nedávnej dobe. Preto nie sú potrebné uznesenia, potrebujeme vojenskú operáciu v Keni. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega. Na dve minúty dostane slovo za liberálo Enrique Kave Šambon. Ďakujem pekne, pán predseda. Prenasledovanie kresťanov na celom svete je Eh, pre mňa dôležitou témou a všetkých budem plne podporovať, ktorí chcú proti tomu postupovať uznesením parlamentu. Ale chcel by som ešte niečo doplniť. Eh, ALDE sa chce sústrediť na zavraždenie študentov v Keni, v Garise. To určite bolo z náboženských dôvodov, podobne ako v Sýrii alebo v Číne a v iných krajinách a sú tam aj etnické dôvody, je tam aj táto starodávna vojna e, medzi juhom, Somálskom a ich susedmi a má to veľa dočinenia s tým, že chcú protestovať proti západným hodnotám, proti týmto západným študentom. Uh, v našom uznesení sme chceli dosiahnuť toto. Chceli sme povedať, že akákoľvek diskriminácia je nepriateľná, avšak chceli sme mimoriadne poukázať na tieto strašné udalosti. Európa nemôže sa týmto udalostiam otočiť chrbtom. Tu, nezávisle od toho, čo príde potom, eh, musíme odsúdiť prenasledovanie akýkoľvek menšiny z akýchkoľvek dôvodov. V každom prípade ide o to, aby Európska únia sa zapojila a my teda musíme tam poslať ľudí, ktorí budú možno nejak vzdelávať, školiť našich špecialistov, ktorí spolu s africkými jednotkami na mieste môžu robiť kontroly, aby sa predišlo takýmto vraždám. Treba e, zabrániť e, takémuto vývoju. Ide aj o naše západné hodnoty. O to nám ide s našim uznesením a zajtra o tom budeme hlasovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalší rečník na jednu minútu za GUNGL. E Pani Senchau Rodriguez. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V prvom rade by som chcela maximálne odsúdiť útoky a vraždy, ktoré spáchala milícia Al-Shabaab v Karise. Chceme vyjadriť plnú e, solidaritu e, obetiam a ich rodinným príslušníkom Musíme všetkými prostriedkami bojovať proti príčinám tohto konfliktu. Podmienky, ktoré vedú k vytvoreniu takýchto milícií, eh, proti tým musíme postupovať. Potrebujeme adekvátnu odpoveď má, malo to strašné dopady, ktoré vyplývajú z histórie a to vidíme v regióne ešte dnes. Stále je tu tá koloniálna história, čo podporilo konflikty, potom je tam vykoristovanie surovín v africkom rohu, boli tam obsadené pozemky, krajiny a väčšina obyvateľstva v Kene žije pod prahom chudoby sú tam tisícky utečencov, úrtnosť detí je veľmi vysoká, je tu podvýživa, hladomor Takže nie ide o nejaké vojenské operácie. Nadnárodné koncerny musia prestať vykolisať Afriku. Ide o uznanie suverenity a zvrchovanosti národov, aby sa mohli chopiť vlastného osudu a osudu tých surovín. Takže, prosím, dodržiavajte svoj čas, ale takisto Mm, prosím vás, nehovorte tak rýchlo, pretože tlmočníci potom e, nedokážu takéto rýchle prejavy tlmočiť. Takže by som vás poprosila, aby ste to brali do úvahy. Ak chcete, aby vám kolegovia rozumeli. Pani vojbuch, nech sa páči, 1,5 minúty, zelený. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Útoky, ktoré sa udiali v Keni, treba naozaj veľmi intenzívne kritizovať a je strašné, že ľudia trpia tým, že niektoré skupiny si ehm, jednoducho rozširujú svoju moc, e, posilňujú svoju moc. A presne o to tu ide. Tá islamská milícia Al-Shabaab sa neštíti ani takýchto útokov, aby s náboženským nástrojom sa snažili Keniu destabilizovať na severe krajiny. Vieme, že Al-Shabaab tieto útoky zacielene pácha proti kresťanom práve z tohto dôvodu. Ale vieme aj to, že v Somálsku samotnom sa e, neštitia ani toho deti, ženy, študentov, žiakov moslimského, z moslimského obyvateľstva zabíja. Takže tu sa e, instrumentalizuje náboženstvo a práve to nesmieme dopustiť. V tomto uznesení chceme e, zamerať sa na Keniu, a e, mali by sme mať na pamäti, aká je situácia v Kenii, práve na severe krajiny. Je to veľmi nestabilné a keňské orgány a úrady e, nemajú nejaký veľký jemnocit, pokiaľ ide o moslimské menšiny a to potom e, posilňuje kritiku a zhoršuje situáciu. Al-Shabaab sa snaží um, získať moc a my tomu musíme ako Európska únia zabrániť. Ďakujem pani kolegyňa. Na jednu minútu dostane za EFDD slovo pán Fabio Castaldo. Ďakujem, pán predseda. 150 nevinných študentov, ktorí boli zmasakrovaní v Kenii, tak aby bola zabitá aj budúcnosť tejto krajiny. Bohužiaľ, lídry tohto sveta e, ne reflektovali takéto takúto katastrofu. Nebolo to ako v Paríži, keď reagovali e, počas e, Ja som Charlie. E, niektorí boli viac, niektorí menej Charlie. Otázka sociálna, otázka, ktorá tu vzniká aj z pohľadu migračných tokov z Somálska v dôsledku kolapsu tejto krajiny. Asi 900 Somálcov, dokonca viac, sa takýmto spôsobom vyberá týmto, týmto smerom toto je samozrejme živná pôda pre extrémizmus, pre terorizmus a v prípade, že nebudeme zasahovať na to, aby sme vykornili chudobu, tak e, potom to skončí tak, e, že budeme ničiť to, čo chceme, chceme stimulovať. E, samozrejme, z chudoby sa rodí aj terorizmus a pripomínal to napríklad aj pápež František v rámci viacerých stretnutí. Hovoril o tom, že chudoba je prvým spojencom terorizmu. Ďakujem pekne. Kolegyňa, ktorá je medzi nezaradenými, pani Bizoto, minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Katastrofa študentov v Keni, tá otriasla celým západným svetom. Boli zabití len z dôvodu skutočnosti, že boli kresťanmi a sú len malou časťou Eh, katastrofy, ktoré dôsledky sa dajú len ťažko odhadnúť. Tých kresťanov na svete je strašne veľa, ktorí sú prenasledovaní a ktorí sú takýmto spôsobom zabíjani alebo sťatí, eh, dokonca ukrižovaní eh, jeden za 5 minút. Deje sa to pod našimi očami, pred našimi očami, ako to pripomína aj pápež František, kde sa to aj pod dohľadom európskych inštitúcií. Toto je veľká genocída a nie sú tu vôbec žiadne ekonomické dôvody, je tu náboženská netolerancia a radikálny islám káže nenávisť. Sú to fanatici. Tieto monštra vnímajú kresťanov ako niekoho, kto vôbec nemá dôvod žiť, ako niekoho, koho je treba vyhľadiť. A to je pravda. Pravda, ktorú Európa ignoruje a podceňuje. No a prečo? Pretože Európa sa rozhodla v Európskej ústave nezmi, e, nezmieňovať kresťanov a nekoná. A ja vás prosím, kolegovia, aby ste aspoň ponechali týchto ľudí v svojich modlitbách a nedopustili ďalšie krvi prelievanie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz k individuálnym rečníkom na 1,5 minúty. Ďalej Helvény. Ďakujem pekne, pán predseda. E, dámy a páni, Eh, je to veľmi náročná situácia, o ktorej hovoríme a eh, to, mali by sme to vnímať ideologicky neutrálne. Eh, je za tým veľa ideologických dôvodov, za tým, že toľkí študenti na Univerzite Karisa prišlo o život. A boli to úplne bezbranné, nevinné osoby, ktoré sa stali obeťou teroru organizácie Al-Shabaab Momentálne sa niektorí snažia relativizovať to, čo nechápem. Ja myslím, že sú to ľudia, ktorí sú prenasledovaní, ktorí prišli o život. Prenasledujú sa menšiny, Európa sa len prizerá. A aj Európsky parlament sa len prizerá. Mali by sme sa skutočne snažiť prehovoriť jedným jazykom a mysleviť sa proti týmto činom ako som povedal, nie je to ideologická otázka, je to otázka ľudských práv. A nie je to ani náboženská otázka, ale je to otázka ľudských práv. Nesmieme skutočne zatvárať oči. Treba rozhodne proti tomu postupovať. Nesmieme pripustiť, aby ľudia kvôli svojej viere alebo z iných dôvodov prichádzali o život. A preto sa treba snažiť preukázať solidaritu je to ešte niečo k tomu špecifické, je, že sú prenasledovaní kresťania, ale treba bojovať a postaviť sa proti všetkým formám teroristických činov. Žijeme v sekulárnom svete. Rečník je prerušený. Ešte jednu vetu, prosím. My sme za sekulárne hodnoty a na to nesmieme nikdy zabúdať. Ďakujem pekne na 1,5 minúty. A teraz pani Kienge. Ďakujem pekne, pán predseda. Skôr 150 mien to je eh, mladých ľudí, ktorí mali svoje nádeje. Nie sú to len nejaké stratené čísla. Je potrebné, aby sme rozhodným spôsobom odsúdili fundamentalistický extrémizmus, ktorý sa šíri na africkom kontinente. Hrôza v africkom rohu sa volá al shabab Znamená to, že mladí ľudia stratili život, budúcnosť, budúcnosť aj budúcich generácií je zničená. Je dôležité, aby sme dnes reagovali. Reagovali rozhodne a reagovali na slepé násilie extrémistov. Za každým mŕtvým sa skrýva nenaplnená budúcnosť kontinentu. No a preto je treba bojovať proti myšlienkam, ktoré vedú k tejto extrémizácii. Je nevyhnutné, aby sme bojovali proti diskriminácii, aby sa bojovalo proti terorizmu, ale v Kenii to nemôže byť zámienka za to, aby boli obmedzované slobody treba umožniť demokratizačný proces, pretože ak sa ten neudeje, tak je to výhra terorizmu. Treba obhajovať hodnoty modernej spoločnosti na základnom princípe ľudských práv. Amos Fate, Elizabeth Edward. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A ešte by som rád pripomenul všetkým kolegyňam a kolegom, aby hovorili rýchlosťou, ktorá umožní tlmočníkom eh, všetko preložiť tak, aby sme tomu rozumeli. A teraz na jednu minútu Rúža Tomašič. Ďakujem veľmi pekne. Tragédia, ktorá sa uskutočnila v Keni, ukazuje, že terorizmus nemôže byť eh, vysvetľovaný nespravodlivosťou, ktorá mohla byť spáchaná proti krajine, etnickej alebo náboženskej skupine. Všetci, ktorí odôvodňujú násilie, sa musia pýtať, eh, si musia klásť otázky o 147 mladých ľuďoch, ktorí prišli i o život. Koho? Oni zabili nikoho. Boli to mladí ľudia, e, ktorí sa chceli viacej naučiť a chceli žiť. Jedinou chybou bolo, že boli kresťania. Kresťania, ktorí nemohli žiť v časti sveta, kde vládne terorizmus. A tak v mnohých častiach sveta kresťania teraz utekajú my nesmieme zabúdať na naše hodnoty. Sú to v prvom rade kresťanské hodnoty a musíme urobiť niečo, aby tieto hodnoty prežili tam, kde už žijú 2000 rokov. Pán Telička, nech sa páči, dámy a páni, je veľmi ťažké nájsť slova v tomto tragickom prípade. Myslím, že už mnohé veci boli povedané, ktoré ja môžem len podporiť. Vážený pán komisár, zvolám na váš prejav musím povedať, že so všetkým súhlasím, tak s prenasledovaním kresťanov, ako aj čo sa týka Kene. Avšak jedna vec mi tam chýbala a bolo, bol by som rád, keby ste sa mohli k tomu ešte vrátiť. Vy ste hovorili o záveroch rady, o terorizme, hovorili ste, hovorili sme o konkrétnych prípadoch a, a konkrétnych riešeniach. A myslím, že ste prestali práve v momente, keď ste nám mohli povedať eh, niečo o záveroch, eh, o tom, aké, aké, čo sme sa poučili, čo sa udialo odvtedy, čo urobili služby v spolupráci eh, so stálym zastúpením Kene. Čo môžeme urobiť v mysle budovania inštitúcií? Čo je potrebné? Aké sú konkrétne kroky, ktoré potrebujeme na to, aby sme predišli podobným situáciám v budúcnosti? Ďakujem pekne ďalším rečníkom e, na jednu minútu pani Zuber. Ďakujem pekne, e, pán predseda. Teroristická e, terorizmus skupina ako Al-Shabaab v Kenii sú nepriateľné. Musíme vybudovať stratégiu proti terorizmu. V tejto oblasti panuje rasizmus a terorizmus. Mnohé vojenské intervencie sa uskutočnili v africkom rohu a to tieto skupiny len podporilo. Musíme sa násilnosti, tak ako vyzývame tomu v našom uznesení. Potrebujeme vybudovať vzťahy, ktoré nie sú založené na miešavaní do vnútorných záležitostí. Európska únia E, musí postupovať pomocou iných stratégií, ktoré umožňujú spoluprácu s krajinami. Medzinárodná spolupráca, ktorá podporuje zdravie a hospodárstvo tak, aby sme odstránili aj sociálne nerovnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem. Na minútu a pol Jonathan Arnott. Som si istý, že všetci z nás, čo tu sedíme, sme rovnako rozčúlený nad nedávnymi vraždami kresťanských študentov na Kenskej univerzite. Okolnosti tohto útoku sú predovšetkým hrozné. Nebolo to žiadne eh, náhodné násilie, boli vyložene separovaní kresťanskí študenti a potom boli zahraždení. A ja som tiež kresťan. A pritom by nám povedal apoštol Pavol v Timoti, eh, všetci tí, ktorí chcete eh, život, žiť život v Bohu s Ježišom Kristom, budete prenasledovaní. Možno my s našim západným zmyšľaním ľahko zabúdame na to hrozné prenasledovanie kresťanov na celom svete na každodennej báze podľa eh, Charity Open Doors. Tento útok v Keni nami otriasol, ale nie je to jednorazový útok. Taktiež inde e, v Kenii boli, bol unesených e, a zavraždených 20 kresťanov. V decembri boli taktiež kresťania tam unesení a zavraždení, boli modrezané hlavy. V januári e, katolický kňaz bol zavraždený na Omši a možno ten útok na, v Nairobi na to nákupné centrum bol, je známejší. Toto taktiež sme sa roš- veľmi pohoršili nad útokom v Charlie Hebdo, ale nezabúdajme na to, že v Afrike tieto udalosti sú rovnako tragické ako tie, ktoré sú k nám geograficky bližšie. Ďakujem. Teraz na minútu Jean-Luc Schaffhauser. Ďakujem, milí kolegovia, za to svedectvo, čo ste podali, myslím, že jednotlivý rečníci sa shodnú na tom, že tá hrozná vražda 148 študentov v Garise, okrem toho odsudenia tohto činu, nás vedia aj k tomu, že sa pozrieme realite do očí. Tisíce kresťanov sú masakrovaných na celom svete a to len kvôli svojej viere. Je to v podstate spoločenstvo mučeníkov, ktorí trpia kvôli svojej viere. A táto fóbia voči kresťanom často sprevádza mlčanie. A naša tlač často o tomto náboženskom aspekte masakru mlčí. Mali by sme snad zabudnúť na kresťanských mučeníkov, mali by sme mlčať? Nie. Musíme vždy poukazovať na to, čo sa deje kre, eh, kresťanskí mučeníci na východe sú navyše ešte ohrozovaní zásahmi západu a stupidnou politikou USA, ako bola napríklad politika v Iráku, zásah v Líbii, v Sýrii. Práve kvôli týmto intervenciám sú tam dnes kresťania masakrovaní, takže my taktiež nesieme čas zodpovednosti za toto odmietanie Európanov. Ďakujem teraz e, na minúta pol a Nordanža. Ďakujem, pán predseda. Útok v Garise. Táto, tento odporný zločin nám pripomína, že Východná Afrika nie je len obeťou islamského terorizmu, ale je to taktiež dôležité ohnisko destabilizácie prostredníctvom al shabaabu a činou, týchto teroristov sú ohrozené aj susediace krajiny. Vieme, že napríklad v Strednej Afrike pôsobí Boko Haram, na severe Afriky je Al-Qaida, na východe je ešte islamský štát a hrozba Al-Shabaabu ohrozuje aj Ugandu, Keniu, obe tieto krajiny už boli predmetom atentátu, rovnako tak Djibouti je ohrozené. Je treba si uvedomiť, hrozbu, ktorú predstavuje táto skupina. EÚ by mala potvrdiť svoju podporu ktorá je veľmi dôležitá na rozdiel od toho, čo tu hovoria niektorí kolegovia. Je treba podporovať tento africký región a jednotlivé krajiny, ktoré bojujú s terorizmom. Medzi obeťami terorizmu nemôžeme diskriminovať pripomínam, 150 ľudí, ktorí boli zabití v Keni, ale aj v Pešavare, v Pakistáne v decembri minulého roku bolo taktiež zabitých 150 e, ľudí. Uvedomme si, že islamistické, teroristické skupiny sa veľmi sústredujú na kresťanské menšiny a naša reakcia by tomuto mala odpovedať. V zmluvách s tretimi krajinami, ktoré bojujú proti terorizmu, by sme mali plne zakomponovať túto, tento aspekt prenasledovania kresťanských menšín a mali by sme bojovať proti tomuto prenasledovania podminiť aj pomôcť týmto krajinám. Ďakujem. Anna Gomeš na, min- na minútu. Masaker na univerzite v Garise si nezaslúži nič iné, len našu solidaritu s Keňou a s jej národom. Je tam terorizmus Al-Shababu v tomto regióne, ktorý spôsobuje naozaj hroznú situáciu. Eskalujú sa konflikty, ktoré sa môžu preniesť do iných krajín východnej e, Afriky. EÚ musí spojiť svoje síly a musí sa snažiť vy, zabrániť ďalším konfliktom. Musíme bojovať proti sektárskému násiliu a proti terorizmu. Mali by sme taktiež rozvinúť politiky e, v oblasti rozvoja pomoci a tak, aby to malo prínos pre tieto e, národy Teraz by malo dojsť k zmene stanoviska v tomto regióne, aj v Kenii, aj zo strany medzinárodného spoločenstva, pretože právo na vzdelanie, na náboženstvo, to sú základné hodnoty aj v tejto demokratickej krajine, ktorou Kenia je. Takže je treba prenasledovať príčiny tohto terorizmu, tohto sektárskeho násilia zo strany Al-Shababu, pretože to viedlo k tejto tragédii, že tam týchto 150 študentov bolo zavraždených. A toto sa musí stať prioritou pre EÚ aj pre Africkú úniu. Je treba eliminovať e, zdroje financovania terorizmu. Ďakujem. Opäť, už to hovorím naposledy v rámci tejto diskusie. Pokiaľ dostanete od svojej skupiny len minútu, tak to nepomôže, keď budete hovoriť ako samopal, pretože sa to potom nedá tlmočiť. Takže prosím, pridržiavajte sa svoje hlavnej osnovy a nehovorte dlhšie, než som ma pridelil. Ďalej, pán Pet. Ďakujem. Tento mesiac sme videli ďalší hrozný teroristický útok, tentokrát to bolo v Kenii bol to útok na univerzitu, tam e, zautočili na budúcich rodičov a e, zamestnancov, na študentov. A tak, ale hlavne oddelili kresťanov od moslimov a toto je hlavný e, cieľ tejto teroristickej skupiny. Zasiať tam nená, náboženskú nenávisť. A títo v podstate tvrdia, že kresťania kvôli svojim náboženským náhľadom musia byť považovaní za neveriacich a e, zavraždení. Taktiež e, v Pakistane sa chystal útok na Vatikán. Taktiež boli 12 kresťania vyhodení e, z utečenského člnu na stredozemnom mori a, pod, a podobné udalosti. Musíme spolupracovať viac s Africkou úniou, s africkými krajinami, podporovať e, africké kapacity pre e, mierotvorné kroky. Na jednu minútu má slovo pán Miroslav Ransdorf. Ďakujem pekne. Vy ste e, kyrgyzský spisovateľ kresťana Kalistratova, určil ako hrdinu svojho románu. Kresťania sú prenasledovaní na celom svete, tam, kde sa stretávajú s moslimami a s inými militantnými skupinami. Musím povedať, že nám to vysvetľuje našu slabosť. Jedna žena, ktorú si veľmi vážim, je to Sabatina James, ktorá spravila dve chyby vočia komunity nechcela sa nútenie vydať a prestúpila na kresťanstvo. Stotožnila sa e, s európskym myšlienkovým prostredím a hovorí, že našou najväčšou chybou v Európe je to, že sme tolerantní voči netolerancii. S tým treba prestať. Tolerancia sa nesmie dotýka toho, čo je netolerantné. Myslím si, že sme povinní chrániť kresťanov a všetkých tých, čo zdieľajú naše hodnoty na celom svete. Ďakujeme pekne. Na jednu minútu má slovo Ignacio Korao. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegyňa a kolegovia, keď hovoríme o 150 mladých ľudí, ktorých zavraždili, je veľmi smutné pozerať sa na ideologizáciu tejto témy. Je smutné sledovať, že sa vadíme, používame výraz kresťania, či máme v uznesení použiť tento pojem, išlo o kresťanskú menšinu, to je pravda, ale keď sa budeme ďalej hádať, tak poskytneme rovnaké oznámenie, ako je to tak, ako to oni majú doma. Európska únia by sa mala zjednotiť, mala by sa postaviť proti akémukoľvek teroristickému útoku. A tým by sme sa už potom nemuseli zaoberať. Teda, že to je to posolstvo, ktoré by malo vzísť z našich diskusí. Ďakujem. Ďakujeme veľmi dobre. Áno, nech sa páči, je tu na vás modrá karta. Nech sa páči, Teresa. Funguje mi mikrofón? Dobre, chcela som sa opýtať jednu vec pána Ignácia Korra. Ignácio, chcela by som ti pripomenúť, vy hovoríte o tom, čo som vraj povedala ja, že som hovorila, že, o, že sa hovorila dvakrát v tom uznesení o kresťanoch. Toto nie je ideologická vojna. Ja len hovorím, že uznesení, ktoré máme pred sebou, Názov tohto uznesenia okrem Keni je prenasledovanie kresťanov. Pokiaľ vy v tomto uznesení nemenujete kresťanov, alebo nespomeniete ich tam viac než dvakrát, tak to znamená, že je niečo zlé. Pokiaľ my vypracujeme uznesenie o prenasledovaní napríklad Rómov, tak ako sme už urobili v minulosti, a potom v texte nehovoríme o Rómoch, a tu v tomto uznesení sa nehovorí o kresťanoch, tak je tam niečo zlé. To je jedine, čo som povedala. Máte sa spýtať otázku, máte dať otázku v rámci systému modrej karty. Takže nech sa páči, klásť otázku, prosím. Áno, súhlasím s kolegyňou Jiménez. Je správne, aby sme bojovali eh, za kresťanskú menšinu. To je úplne v poriadku a týmto obhajujeme naše korene v Európe. My predsa vieme, že Európa má kresťanské korene. No a čo sa mi zdá veľmi ošklivé, pri rokovania s jednotlivými eh, politickými skupinami sa dohadujeme o detailoch textu pretože z toho vlastne vychádza akési negatívne posolstvo a pritom ide o globálny problém. Nie je to iba ISIS, Boko Haram, je to teda problém, ktoré musíme veľmi inteligentne riešiť. Ide o prenasledovanie mnohých menšín, to som chcel povedať. Georgos Epidideos na jednu minutu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci tragické zavraždenie 149 študentov v Kenii privodil na svet skutočnosti, ktorej sme nepripisovali dostatočný, dostatočnú pozornosť. Ide o vyvražďovanie kresťanov z 50 štátov, ktorí prenasledujú kresťanov, 80 kresťanov prenasledujú nezávisle od politickej pozície, takže nesmie prekvapovať, že kresťania sa stávajú cieľom týchto útokov. Táto, e, situ, túto situáciu podporila nečinnosť Západu, predovšetkým Európskej únie. Zaujíma, zaujíma nás viac, aby sme uh, chránili e, práva teroristov. Nik, nikto okrem Boha nerozhodne, kde, ako a kedy zomrieme. Preto musíme reagovať, musíme sa zorganizovať a musíme túto neúnosnú situáciu pojať do nášho boja. Ďakujem pekne. 1,5 minúty má slovo pani Elizabeta Gardini. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No už opäť nariekame nad mŕtvými a nemáme odvahu povedať, o akých mŕtvych ide, prečo sa to všetko deje. Bojíme sa, nemáme odvahu alebo nás ťaží tá strašná vec, ktorá sa uskutočnila. No a máme v Európe dočinenia s kresťanofóbiou. Európa musí prevziať zodpovednosť. My tvrdíme, že sme nositeľia základných práv. Sloboda náboženstva je najsvetejším právom. Je to zdroj všetkých ostatných práv je to mm, predsa taká etiketa, cez ktorú sa dívame na slobodnú spoločnosť. Pápež hovorí že oznámená nespravodlivosť je nespravodlivosť, ktorú možno napraviť, vylúčiť a my mu ani netlieskame. Treba povedať, že v Kenii e, sú kresťania, 80% populácie, to nie je vôbec žiadna menšina. Oni sú kresťania mučeníci, či predstavujú menšinu alebo väčšinu. V plynulom roku bolo viac kresťanských obetí ako za starého Ríma. Uskutočňujú sa hrôzy, ktoré sú stále dramatickejšie, ľudí upaľujú a podobne. Ja som už počula všetko. Prosím vás, buďme odvážni a povedzme, áno, ja som kresťan. Hm, pán Korao vám chce dať otázku. Príjmete túto otázku v rámci systému modrej karty? Teda... Áno. Ja som sa chcel pani kolegyne e, spýtať, v Kenii zavraždili nemoslimov, nebol to konkrétny útok na kresťanov, to som chcela objasniť, sem sa spýtať, my ako Európsky parlament, ak príjeme stanovisko, ktoré bude chrániť predovšetkým väčšinové náboženstvo, teda kde si, v takom prípade vyšleme posolstvo, ktoré ich bude ďalej rozdielovať. Nemyslíte si to, že to tak bude? Áno, súhlasím. Na Zacharovú cenu som navrhla irackého patriarchu, pretože to je osobnosť, ktorá bráni všetky kresťanské menšiny, ktoré sú prítomné v Iraku. Ale keď čelíme masakru, ktorý eh, je taký enormný, kde sa ľudia selektujú na základe svojho náboženstva, pretože nepoznajú Korán alebo majú na krku kríž, tak musíme mať odvahu povedať, že sú to ľudia, ktorí boli zabití a veľa z týchto zabitých e, boli práve kresťania. Konkrétne tento príklad nie je ojedinelý, pretože Al-Shaba bohrazuje e, slobodu Afriky. Je to úplne neakceptovateľné. Ja chcem vyjadriť sústrasť e, rodinám, ktorí prišli o svojich blízkych a vlastne holupili o ich budúcnosť. je to dobre rozvinutý systém financovania, ktorý majú teroristi a preto my musíme reagovať. Ja si myslím, že musíme sa skoordinovať eh, s Kensou eh, vládou. A akákoľvek stratégia, ktorú eh, príjmeme, by mala prispieť ku riešeniu problému. Myslím si, že veľmi dôležité, keď každá skupina, ktorá je prenasledovaná, napríklad v Kenii, protiteroristické aktivity, e, stigmatizovali rovnako kresťanské komunity ako aj moslimské komunity. Potrebujeme stratégiu, ktorá prinesie bezpečnosť pre všetkých. Odliadnúť od toho, pán predseda prerušuje. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom Franco Bermajer na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Eh, vražda 147 študentov je eh, vyvrcholením hrozného krvi prelievania. Eh, Al-Shabaab, Nuša, dámy a páni, podľa údajov E, boli cieľene zavraždení kresťanskí študenti. No a keď Európska únia e, nechá tento keď to myslí vážne s bojom proti terorizmu, vyžaduje si to ostrú reakciu. Je potrebné postupovať proti Alšabu v Somálsku, ale treba e, postupovať proti terorizmu. Nuž naše uznesenie nemá slovo islám ani v názve tohto bodu, ale preto sa stále, preto stále e, ignorujeme tento problém prenasledovania kresťanov islamom. No a hrozba e, pre kresťanov vo svete e, nie sú nacisti, komunisti alebo mieroví budhisti, ale je to agresívny, fundamentalistický islam. Ďakujem pekne, pán Obemarajer. A teraz za Davor Štier na 1,5 minúty. Vážený pán predseda, Na úvod by som chcel vyjadriť sústrasť rodinám študentov eh, zabitých v Keni. Na základe informácií eh, svetkov boli vyčlenení kresťanskí študenti. 70 kresťanov v Iraku museli opustiť eh, svoje domovy. Kresťania v Sýrii, ich počet eh, sa drasticky znížil. Kresťania eh, sú najprenasledovanejšou eh, kresťanskou menšinou vo svete. Avšak sú ešte niektorí, ktorí to nechcú vidieť. Je zaražajúce, koľko netolerantnosti vidíme medzi poslancami, keď hovoríme o tejto otázke. Je evidentné, a že môžeme hovoriť o mnohých ďalších témach, ale nemôžeme hovoriť o prenasledovaní kresťanov. Nie je to len prenasledovanie kresťanov. Zdá sa, že nie je ani dobre spomínať náboženstvo, aj keď je to súčasťou nášho života, nie len našej súkromnej sféry, má to tiež sociálnu dimenziu. Takýto fanatický prístup môže samozrejme vyvolať extrémnu reakciu, čo by spôsobilo koniec Európy v dnešnej podobe. A preto potrebujeme dialog. Však eh, zažili sme pokus o zabranie neprijatiu uznesenia na túto tému. Avšak eh, my sa nevzdáme a budeme hovoriť eh, proti prenasledovaniu kresťanov akýmikoľvek fanatikmi. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia a želám vám, želám vám príjemné popoludne, nuša sloboda vierovýznanie je základnou slobodou, základnou slobodou v Európe. Kenia je krajinou, ktorá je veľká diverzita. Bohužiaľ je to krajina, kde eh, je aj netolerizmus a náboženský fundamentalizmus a vedie k hrozným, hrozným útokom proti kenským eh, kresťanom. Právo na vzdelanie nie je, nie je hriechom, je možné, že e, svet sa niče nepoučil od Jezus. Aj Je potrebné e, poskytnúť lepšie riešenia e, v boji proti všetkým formám terorizmu. Potrebujeme uznať, že najvyššou prioritou je ochraňovať študentov a pomôcť im ostať v školách. Európska únia musí ukázať túto zodpovednosť a musí pomôcť kenskej populácii, kenským občanom v boji proti netolerantnosti a neznášanlivosti. Africká Európska únia v spolupráci s partnermi musí prijať eh, dlhodobé riešenia v boji proti týmto teroristickým skupinám a rovnako musí nájsť dlhodobé riešenia pre eh, eh, stabilitu. Vážne. pani Medzi, akceptujete modlu, modrú kartu pána Nekova a pán Nekov, nech sa páči, na 30 sekúnd. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. V africkom rohu vidíme neustále radikalizáciu a to vedie k migračným tokom. Nemyslíte, že Európska únia by mohla, alebo teda mala podniknúť niečo konkrétnejšie, aby sme tento problém dokázali vyriešiť. Hovoríme o stratégiách, hovoríme o všetkom možnom, ale potrebujeme konkrétne opatrenia. Ďakujem veľmi pekne. Áno, máte pravdu. E, krajiny Afrického rohu e, majú rôzne kultúry, etnika, rôzne problémy. Niektoré problémy sú, väčšina problémov je hlavne ekonomických a sú tu aj krajiny, ktoré e, musia bojovať proti teroristickému problému. Európska únia nemôže ho vnímať každého rovnako a riešenia nie sú univerzálne, pretože problémy sú tiež rôznorodé a preto je dôležité, aby Európska únia uznala že riešenia musia byť eh, individuálne pre každú krajinu. Slovo má pani Aliot Mari. Pani Alio Mari, nech sa páči, máte slovo. Mm, ďakujem eh, veľmi pekne. Myslím, že je dôležité, aby, tak ako už bolo povedané, Európsky parlament ukázal, že dokáže splniť a túto úlohu nemôžeme raz tvrdiť, a to je historická pravda, že Európa má kresťanské základy a nezaujímať sa o to, čo sa deje vo svete. Je to skutočne geostrategický problém a je jasné, že dnes je tu existuje vôľa istých skupín vytvárať vytvárať náboženskú jednotu v niektorých štátoch. A to je skutočne nebezpečné v deň, keď e, je mononáboženský štát, štát, tak sa budú vytvárať aj situácie, ktoré vytvoria napätie medzi susedmi. A tak môže prísť ku generalizácii vojnových situácií. Musíme myslieť geostrategicky, je to tiež problematika filozofická, a rovnako sú to problémy e, politického a humanitárneho typu. A teraz je na Európe, aby ukázala, že je nositeľkou tolerancie a mieru medzi národmi a musí jednať tak, aby umožnila uznávanie a rešpekta medzi jednotlivými skupinami. To platí tak pre kresťanov v Kenii, ale aj všeobecne voči všetkým kresťanom, ktorí sú prenasledovanými menšinami. Je potrebné ich podporovať, a to nielen slovami, ale aj činmi. parlamente nie len o to, aby sa hovorilo, je potrebné aj konať. Budete hovoriť ešte o 30 sekúnd dlhšie, ak príjmete modrú kartu. Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som si vypočul vaše slova. Vy ste boli tiež ministerkou vo francúzskej vláde. Rád by som sa spýtal, aký typ činnosti má urobiť Európa voči týmto oblastiam. Vy hovoríte o jedno farebných alebo jedno náboženských. Čím spôsobom má Európska únia konať vojensky, humanitárne? Ako predísť tomu, aby takáto akcia sa opakovala v iných krajinách? Ja si myslím, že existujú existuje viacero možností. Prvý typ opatrení sa týka vlád. Je jasné, že nemôžeme nahradiť miestnu vládu, ale naopak môžeme s nimi alebo musíme s nimi viesť rozhodný dialog, aby sme jasne povedali, že nie je v ich záujme v žiadnom prípade, aby u nich vznikol jednonáboženský systém a tiež musíme komunikovať naše presvedčenie a to úplne jasne o tom, že je potrebné byť tolerantný. Ďakujem pekne, pán Parňo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. Tie hrôzy, ktorým sme asistovali na začiatku apríla, vražda 147 študentov, e, ktorým boli zabití organizáciou al shaba vyvolávajú otázku. Keňské bezpečnostné zložky prišli až potom, čo sa na miesto dostala tlač. Trvalo im niekoľko hodín kým tam dorazila keňská armáda. Takže pragmatická otázka je, treba klásť správne otázky ako poslanci. Európa má misiu v Kenii, ktorá má bojovať proti pirátom. Máme tiež misiu v Somálsku, kde trénujeme somálskú armádu. Pán komisár, nebylo by vhodné, zvážiť nejakú regionálnu stratégiu v krajinách Afrického rohu a hlavne rozšíriť mandát na nejaký mandát, ktorý by sa týkal celého regiónu boja proti terorizmu. Ďakujem pekne, pán Kelam, na jednu minútu. V Garise takmer 150 mladých ľudí, ktorí boli nevinní, prišlo život. Väčšina z nich bola kresťanov a boli oddelení od ostatných, boli zavraždení odsudenie a vyjadrenie solidarity, to je samozrejme potrebné, ale nestačí to. V Garise mimochodom bolo 10 krát viac e, nevinných obetí než v redakcii Charlie Hebdo v Paríži. Ale nehovoríme tu o konkrétnych číslach, hovoríme tu o tom, že treba zareagovať rovnako jasne a odhodlane. My všetci dnes musíme E, povedať, aj ja som kresťan, tak ako navrhla kolegyňa. Mali by sme toto, tento aspekt zakomponovať do našej stratégie spolupráce s tretimi krajinami. A ako v prípade iných náboženstiev musíme tlačiť na moslimských e, moslimských e, vodcov, tak ako to, aby nasledovali príklad jordánskeho kráľa, ktorý odsúdil toto násilie na kresťanoch. Ďakujem. Teraz pani Džufrida. Ďakujem za slovo. Vražda kenských študentov vzbudzuje hrôzu a odpor. Terorizmus opäť napadá oblasť vzdelania a kultúry. To sú jediné oblasti, ktoré skutočne oslobodzujú ľudí. Je to náboženský extrémizmus ktorý naberá stále netolerovateľnejšie obrysy a tým skôr, keď si uvedomíme, že je to útok na univerzitu, kde by sa ľudia mali za mne počúvať a preukazovať si toleranciu. Oni sa pokúsili zničiť predstavivosť. Teroristi zabránili tomu, aby študenti si mohli vybudovať slobodnú budúcnosť, aby mohli myslieť ináč. Európa musí podporovať nádeje týchto študentov, tak aby nikdy neuhnuli, neuhli pred násilím. Ďakujeme, pán Tökeš, na minútu. Pán predseda, pani predsedkňa, kolegovia. Našim spoločným uznesením e, odsudzujeme násilie na kresťanoch na celom svete, vrátanie brutálnych vražd v Keni. V tomto duchu musíme byť naďalej zjednotení v súvislosti vo všetkých so všetkým násilím v mene náboženstva, pretože toto je základné právo. Máme kresťanské korene a tým pádom musíme reagovať na to, čo sa deje s kresťanmi na celom svete. Kresťania sú zďaleka najprenasledovanejšou skupinou na svete. Na svete. Al-Shabaab verejne vyhlásil vojnu kresťanom. A na, na, na základ nášho kresťanského konsenzu musíme zaručiť, že boj proti prenasledovaniu kresťan na celom svete zostane naďalej prioritou EÚ eh, e ESVČ aj členských štátov. Musíme e, bojovať, podporovať e, ľudskú dôstojnosť a život. To je naša povinnosť. Ďakujem teraz pán Weidenholzer na minútu. Ďakujem pani predsednička. Táto hrozná udalosť v Garise, toto nie je ojedinelá udalosť, ale je to niečo, čo sa v podstate pravidelne opakuje aj podľa určitého vzorca. Boli to kresťania, teda bolo to iná viera než pachateľov, boli to študenti a medzi nimi bola aj veľa žien. To je ten vzor, ktorý sa stále opakuje. Či už je to Daesh, či už je to Boko Haram, či už je to ISIS. Vždy je to rovnaký vzorec. Ničím, ni, e, chcú zničiť to, čo je nám sveté a chcú tam zaviesť vládu teroru. A ja som rád a som ďačný za to, že vedeme túto diskusiu, pretože už som si myslel, že tieto novinky e, zmiznú e, z médií a potom sa už na tým nebude nikto zamýšľať, že, sa na to, že to meriame e, dvojitým metrom, ale ľudské životy sú ľudské životy a všade, kde, sa, kde sú takto napadení ľudia, všade to musíme odsúdiť. Ďakujeme. Minútu pán Adaktuson. Jeden z tých, čo prežili útok Al-Shababu islamistickej skupiny v Garise v Kenii, povedal. Kresťanskí študenti boli oddelení od moslimských študentov a tí, ktorí boli kresťania, boli na mieste zavraždení. Teroristi vzali 147 nevinných ľudí, pripravili ho život. Mnohí z nich boli popravení, bola moc odrezaná hlava zatiaľ, čo páchatelia recitovali Korán. Toto je len jeden z mála útokov na celom svete namerených proti kresťanom. Máme e, eh, 300 miliónov kresťanov na celom svete, ktorí žijú pod každodennou hrozbou a každý deň e, mnohí z nich umierajú preto, kvôli svojej viere. E, taktiež na východe boli e, vyplienené celé kresťanské dediny e, moslimskými ozbrojenými zložkami. Našou povinnosťou je na túto situáciu reagovať. Musíme vytvoriť mierovú zónu na severe krajiny a musíme uznať ten fakt, že kresťania sú na svete prenasledovaní. Pán Štetina, jedna minúta. Ďakujem pekne, dámy a páni. Holokaust bol stelesnením kolektívnej víny. Arméni boli vyvražďovaní v 1915. V Čečenskej vojne len Čečenec povedal, sme vinni za to, že sme sa narodili ako Čečenci. Ruská armáda vyvraždila 80 tisíc civilov. No tak to vraždili eh, Hututúci. No a pokiaľ ide o Garisu, tam išlo tiež o kolektívnu vinu, boli to kresťania. Nenávisť voči kresťanom alebo vraždy v Garice tvoria špirálu vzájomnej eh, nenávisti. Kresťanofobia podporuje E, zase nenávisť voči islamu a za Pripomeňme si slova veľkého katolika Hansa Kinga. Bez e, náboženského zmieru nebude existovať mier na svete. Ďakujeme a teraz pristupujeme k systému Catch the Eye. Šiesti sa prihlásili o slovo. prenasledovanie kresťanov v Somálsku, v Iraku a tak ďalej. Kresťania sú vystavení veľkému násiliu. Neželenie je zakázané praktizovať náboženstvo, väčšie uvažovať o náboženstve, že keď je tu podozrenie, že veria, tak eh, môžu ich popraviť nemôžeme ignorovať také porušovanie náboženských práv. Je to prípad genocídy na kontinente, vraždenie ľudí v Kenii. Pokračujem to, čo sme videli v Nigérii alebo v Pakistane. Tieto náboženstva prežili 2000 rokov. Ako dlho to budeme ignorovať umývať si ruky ako Pocius Pilát. Ja si myslím, že by sme mali teraz povedať, že stačí pán Kaputo. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, náboženská sloboda je ohrozená v mnohých častiach sveta. Kresťania sú prenasledovaní, sú e, stíhaní sú obeťami eh, krvavého prenasledovania v africkom rohu. Apely pápeža Františka, pokiaľ ide o konanie medzinárodného spoločenstva sa nevypočuli, dochádza ku ideologizovanému útoku, ktorý sa opakuje a stále zosilňuje kresťanov, chápu ako prekážku na ceste k islamizácii, ako nepriatelia islamu islamské komando zavraždilo týchto študentov. Bolo ich 147 mladých kresťanov. Nešlo tu iba o to, aby šírili týmto spôsobom teroristi hrôzu. Európska únia musí odvodiť náležité kroky. Ďakujem. Chcela som vám povedať, pán Kaputo, aby ste hovorili troška pomalšie. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Prenasledovanie, útoky, útoky na kresťanov sú nepriateľnou záležitosťou. Nedávno teda išlo zavraždiť 149 študentov na univerzite v Garise v Kenii. Boko Haram Al-Shabaab vyčiňajú v Afrike, okrem toho prenasledujú kresťanov v Sýrii, v Líbii, v Nigérii a v iných krajinách. Isté, že je tu prenasledovanie moslimov v iných krajinách. No a sú to vojny, ktoré sú veľmi krvavé, konflikty v Afrike, nie sú len nábožensky zdôvodnené, ide totiž aj o to, že sú tu mnohé hospodárske záujmy krajiny sú zubožené. Pred desaťročiami takéto prípady boli tiež, dalo sa predpokladať, že sa to bude takto rozvíjať aj ďalej. Ďakujeme pekne. Pán Jakovčič tiež minúta. Al-Shabaab je jednou z teroristických organizácií, teda, ktorá terorizuje ľudí vo svete a práve tak, ako všetky teroristické organizácie. Tu e, sú tieto ciele veľmi zraniteľné. Veľmi starostlivo sa e, vybrala univerzita s cieľom zabiť študentov chceli eh, tým zasiahnuť alebo zabiť budúcnosť krajinu, krajiny. Treba jasne povedať, eh, eh, že je to násilie. Európa musí povedať nie Nemôžeme, nesmieme akceptovať takéto náboženské vojny. To by malo byť našim posolstvom a ja dúfam, že toto posolstvo Európsky parlament vyšle celému svetu. Ďakujem pekne. Ja som rozmýšľa nad tým, či mám vystúpiť. Moje vystúpenie považujem za možnosť vyjadriť istú obavu teda čo si o týchto našich obavách myslia títo radikáli. Možno sa usmievajú. To, čo je pre nás podstatné, je to, aby morálne autority, ako je pápež a moslimskí duchovní, spoločne odsúdili tieto akcie, aby spoločne vydali akési uznesenie alebo akési proklamáciu tak tým, ktorí sa nezradikalizujú. že to teda nie je cesta, že to nie je spôsob uvažovania o vlastnej viere. Ja si myslím, takáto spoločná akcia duchovných predstaviteľov najväčších politických skupín nám chýba a chýba nám aká, akési meradlo, náboženská nenávisť produkuje radikalizáciu všetkých skupín mladých ľudí, ako aj ďalších. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, veľmi sa teším, že som posledný e, v tejto diskusii. Životy ľudí v spoločenstva, ktorí trpia ignoranciou, vojnou, sú ešte viac ohrozené takýmito hroznými masakrami, teroristické útoky na školy, univerzity, sa stali opakovanou taktikou globálneho terorizmu. V žiadnom prípade to nie je náhoda. Teroristi nenávidia vzdelávanie s veľkou pravdepodobnosťou, pretože niektorí z nich boli vyeliminovaní zo vzdelávania. Ak chceme čeliť koreňom terorizmu, musíme sa orientovať na to, prečo tieto extrémistické skupiny sú také príťažlivé pre mladých ľudí. Možno je to nedostatok rozvoja spoločnosti, politická diskriminácia menšín, porušovanie ľudských práv, vzbúry proti vládám členstva v extrémistických skupinách, čiže to je dané chudobou a pocitom, nedostatku, teda pocitom z nedostatku bezpečnosti. Ešte pán Khan. Vážená pani predsedajúca, musíme odsúdiť terorizmus, teda odľanúť od toho, s akou ideológiou sa spája Al-Shabaab, ISIS, Al-Qaida, Ehm, sa zameriavajú na náboženstvo. Je to ehm, známa taknika. Cieľom je e, vytvoriť konflikt medzi moslimi a nemoslimi v krajine a keď, sa, keď budú úspešní e, teroristi, keď si ľudia začnú nedôverovať, vzniknú nebezpečné stereotypy, nesmieme to dovoliť boj e, proti terorizmu nie je bojom moslimov proti kresťanom, ale je to o boji proti extrémizmu. Musíme to zastaviť Musíme sa spolu postaviť proti terorizmu, musíme eh, rešpektovať hodnoty a musíme chrániť naše hodnoty, ako je sloboda a demokracia. Ďakujem pekne, tým končím a dávam slovo pánovi komisárovi Mimicovi. Thank you, Madam President. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážené poslankyne, vážení poslanci. Táto diskusia jasne ukázala, že napriek spoločenským rozdielom. Radikalizácia má spoločné črty, hlavné e, dôvody e, extrémizmu, marginalizácie, chudoby, e, nezamestnanosti, alebo teda hlavné príčiny nezamestnanosť, chudoba, extrémizmus musia byť koordinovane riešené. Zlá vláda je spoločným menovateľom. Vlády musia prijať zodpovednosť a Európska únia už podporuje dobrú vládu a správu, ale môže urobiť ešte viac. Marginalizovaná mládež a jednotlivci musia získať optimizmus a nie e, extrémizmom, ktorý ich láka fantazírovaním o heroizme, ale e, správnym vzdelaním, ktoré vedie k príslušnej práci a slušnému životu. Zabíjanie a činy v Garise opätovne preukázali tým najtragickejším spôsobom, že vzdelanie bolo najväčšou hrozbou pre terorizmus a násilnosti. Musíme spolupracovať a všetkých úrovniach medzinárodne aj na úrovni obci, aby sme radikalizáciu potlačili hneď pri korení. Top-down eh, a potom informácie a skúsenosti budú zdieľané. Rozvoj a bezpečnosť a stratégie s tým spojené musia byť koordinované a sa integrovať boj proti radikalizácii a násilnému extrémizmu. Ja uznávam, že čelíme obrovským výzvam, zatiaľ čo som ochotný využiť všetky naše prostriedky tým najefektívnejším zacieleným spôsobom včerajšie oznámenie komisie o budovaní kapacít na podporu bezpečnosti a rozvoja posilnilo silné prepojenie medzi rozvojom a bezpečnosťou. Európska reakcia bude koordinovaná spoločne s komponentom bezpečnosti a rozvoja a to vo všetkých prebiehajúcich alebo budúcich krízach vrátane nášho boja proti násilnému extrémizmu e, zacielenému na kresťanov vo svete. Ďakujem. Ďakujem pekne. dosť dosť obdržali sme 7 návrhov uznesenia.